Znovu sme nutení začať naše plenárne zasadnutie tým, že si pripomenieme nevinné obete ktoré sú obeťami bláznivého terorizmu. jedno z hlavných miest EÚ, Londýn, bol postihnutý tým, že tam bolo viacero obetí terorizmu z viacerých krajín. Vraždiaci terorizmus ale zasiahol aj mimo hranic EÚ. V teheránskom parlamente a my nemôžeme nechať bokom ani tento hrozný atentát. Vieme veľmi dobre, že sila slobody a demokracie sa nikdy neskloní pred silou násilia a terorizmu. My nezmeníme náš model života. Budeme naďalej pokračovať ako Európania a rozhodne sa budeme snažiť prispievať k porážke terorizmu. A preto vás vyzývam eh, k minúte ticha, aby sme si pripomenuli obete eh, v Londýne aj v Teheráne. Vážení kolegovia, skôr než otvorím dnešné plenárne zasadnutie, by som rád vyjadril naše obavy e, kvôli advokátovi Tarkliča, ktorý je predsedom Amnesty International v Turecku, ktorý bol v stredu e, zadržaný spolu s ďalšími 22 advokátmi Žiadame od tureckých orgánov, aby tohto advokáta okamžite prepustili rovnako ako ďalších zadržaných, aby, ich o, aby im buď dokázali ich obvinenia a ak je nedostatok dôkazov k, k ich implikácii v vojenskom prevrate, tak aby ich okamžite prepustili. Ci tengo a ricordare che le Rád by som pripomenul, že Európa je komunitou hodnôt a slobody a vždy budeme na strane všetkých tých, ktorí bojujú za obhajobu ľudských práv. Európa obhajuje slobodu prejavu všade na svete a preto by som rád vyjadril aj naše znepokojenie kvôli zadržaniu ruského predstaviteľa opozície Alexia Navalného a jeho ďalších privržencov. A nezabúdame ani na ďalšie prípady diskriminácie v mene hodnôt, ktoré my zdieľame a my ich neunámne podporujeme. Rád by som tiež zdôraznil Luažin al-Atol, ktorý bol zadržaný v Amáne, v arabskej, Saudskej Arábii. Bol zadržaný bez akéhokoľvek obvinenia. Otváram dnešné plenárne zasadnutie 12. júna 2017. Zápisnice z 31. mája a 1. júna sú k dispozícii. Má niekto pripomienky k týmto zápisniciam? Tak ich budeme považovať za schválené.